informo altresì Chcem vás tiež informovať, že zajtra o 12. sa e, tu v hemicykli bude konať e, pripomienka e, Simon Veil a hlasovať sa teda bude až následovne. Ešte chcem pripomenúť, že tí poslanci, ktorí sa zúčastnia v strede, 10.30 v Paríži eh, budú ospravedlnení za svoju neprítomnosť na pléne. Dichiaro formalmente ripreso. Vyhlasujem eh, schôdzu eh, za znovu otvorenú formálne. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela som pripomenúť všetkým kolegom, eh, že nemecký parlament prijal eh, minulý piatok úplne historické rozhodnutie. Nemecko sa konečne pridalo k tým eh, krajinám, ktoré umožňuje manželstvo pre páry rovnakého e, rodu. Je to naozaj historická príležitosť a ja ďakujem všetkým e, členom Európskeho parlamentu, ktorí tiež e, bojovali v posledných rokoch za túto možnosť. Ďakujem veľmi pekne a láska sa nedá zastaviť. Honorevole Proust, parola. Nech sa páči, pán Proust, máte slovo. Monsieur le Président. Vážený pán predseda, dovolte, aby som aj ja stručne v úvode na pôde tohto parlamentu, ktorý je srdcom európskej demokracie, taktiež vzdať hold v mene francúzskej delegácie eh, Simone Veil, francúzska politička to bola, naozaj presvedčená Európanka, minulý týždeň zomrela. Eh, nikdy na ňu nezabudneme, mali by sme sa riadiť v našich činoch. V 16 rokoch bola v koncentračnom e, tábore, e, prežila to a to, stelesňuje odvahu. A ona naozaj dokázala hľadieť ponad e, politické rozdiely. Zasadzovala sa hlavne za práva žien, bojovala za slobodu a vždy E, bola schopná prekonať aj tie najkrutejšie prekážky. Bola obeťou e, vojny svojím spôsobom a naozaj jedinečne bojovala za európsku politiku, ktorá by zjednocovala rozmanitosť národov. A e, musíme byť pyšní, že môžeme byť súčasťou tohto Európskeho parlamentu a musíme naozaj byť na úrovni jej vízie. V niektorých častiach sveta mm, pretrvávajú konflikty a pripomínajú nám obrovskú hodnotu mieru a na našom sveta dieli vdečíme mieru takým e, velikánom, akým bola aj Simon Weil. E, jej talent a e, politická vízia nás zavezujú, pretože možno, že strácame isté orientačné body ale ak budeme počiteľní, tak e, budeme schopní aj konať. E, ona bola v službách občanov a e, naozaj prechádzala od slov k činu. Zajtra, ako ste povedali, pán predseda, bude oficiálny ceremoniál na spomienku Simon Veil, ale už v úvode dnes som naozaj chcel vzdať hol tejto veľkej dáme a E, som e, veľmi dojatý. Ani som nečakal, že niečo také zažijem počas svojho pôsobenia v tomto parlamente. Honorable Gisbeck. Pani Gisbeck. Merci, monsieur le président. De... Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ja e, vystúpim v mene ALDE a pripájam sa k tomu, čo ste povedali vy. Teší ma fakt, že zajtra budeme slávnostne spomínať na tú veľkú dámu, ako bola Simone Veil. Chcem sa pripojiť nielen k francúzským kolegom, ale k všetkým Európanom, ktorí po jej smrti teraz vzdávajú hold tejto žene, ktorá, žene, ktorá bola symbolom 20. storočia. Zažila aj to najhoršie ehm, v tomto 20. storočí, síce ehm, koncentračný tábor, ale ehm, je tu aj jej veľmi žiarivá osobnosť a to, čo predstavuje pre 20. storočie, bola zároveň političkou, ale aj čiste len ženou a bola schopná e, svoje požiadavky, svoje hodnoty, svoje odhodlanie e, spojiť s veľmi výraznou e, osobnosťou. Ona bola prvou predsedničkou nášho Európskeho parlamentu a vo Francúzsku stelesňovala hodnoty, ktoré našli echo ponad hranice Francúzska. Ide o ľudské práva a práva žien. E, vzniklo veľa zákonov vďaka nej a e, som rada, že na pôde Európskeho parlamentu bude aj slávnostná spomienka spomínajú teda nielen Francúzi, ale aj všetci Európania, a hlavne tí, ktorí patria do mojej politickej rodine, ku ktorej patrila aj ona. Merci, euh, président, pour cette... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa pripojím k predrečníkom, pánovi Prustovi a pani Grisbeck. Chcem povedať, že Simon Weil okrem svojej politickej kariéry vedela e, spájať a urobila veľmi veľa pre Európu a e, zvyšovanie povedomia ohľadne Európy vo Francúzsku, ale urobila e, veľmi veľa pre ženy. Tu myslím hlavne na umelé prerušenie tehotenstva. Už e, je to vďaka nej e, legálne. Bol to veľmi ťažký boj a my, socialisti a demokrati, e, naďalej za to bojujeme, čiže chceme vzdať hold jej spomienke Eh, tak aby jej boj nebol márny, aby to bolo v prospech všetkých Európanov. Takže ešte raz si chceme uctiť jej spomienku. Grazie mille. Evidentemente. Ďakujem pekne. Celkom zjavne stopa, ktorú eh, zanechala Simona Veil, je tak silná, že mnohí poslanci si e, ju chceli pripomenúť. Nech sa páči, pani podpredsednička Lunáček. Vážený pán predseda, aj ja v mene zelených e, chcem povedať, že si cením to, že zajtra bude e, naozaj spomienkový ceremoniál. Pre Simone Weil bola veľmi dôležitou ženou pre práva žien nielen vo Francúzsku, ale v celej Európe. A Touto cestou sa chcem poďakovať za to, čo spravila a čo spravila pre Európu. Eh, o slovo žiada ešte pani poslankyňa Toja, ale chcem vám pripomenúť, že eh, zajtra budeme mať oficiálnu pripomienku eh, pani Toja, nie k tejto téme, k niečomu inému. Len kratučko chcem sa vyjadriť, že veľmi často sa Eh, Európsky parlament eh, vyjadril veľmi eh, solidárne k zložitej situácii niektorých z nás. Minulý týždeň do Talianska prišlo 12 tisíc ľudí v nasledovné dni opäť 5 tisíc. Takýto je rytmus príchodom. My sme si zvolili cestu pri príjmania, ale sme vo veľmi zložitej situácii a pripomínam krajinám, aby eh, ich krajiny, ich vlády sa zasadili za solidaritu a jednotu pre krajinu, ako je eh, moja, ktorá eh, kráča cestou záchrany ľudských životov a solidarity. Je to veľmi dôležité a myslím, že podobne je to pre Grécko. Nemôže takéto posolstvo zostať nevypočuté v Európskom parlamente, pretože je to solidarita, ktorá nás Európanov spája e, v tomto spoločnom e, projekte Európskej únie. Teraz e, stojíme pred skúškou pre tento európsky projekt. Obstojí alebo neobstojí? Ďakujem. Ďakujem, pani poslankyňa Toja. Na plene sa bude diskutovať o tomto aj pri príležitosti predstavenia e, programu e, malckého predsedníctva. E, bol som uistený, že otázka imigrácie je európskou otázkou, bude sa prednávať pozostatnými. s Ehm, prijaté texty boli rozdistribuované. Sú eh, k zápisnici nejaké pripomenky? Nie. Eh, týmto eh, sú teda texty prijaté. Jan Duncan bol zvolený za člena britskej vlády.